Pani Maren Šartie, predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Merci, monsieur le président, madame le commissaire. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni. Rada by som vám povedala, že som hrdá na našu inštitucionálnu prácu na európskej úrovni. Bola tu skutočná vôľa medzi Európskou komisiou, radou. Mm, ľutujem, že odchádzajú, ale bola tu skutočná vôľa medzi komisiou, radou a parlamentom dostať sa veľmi rýchlo k dohode, aby sme boli účinní a práve táto politická účinnosť e, stanovila aj našu stratégiu. Pani komisárka, ja si myslím, že môžem naozaj veľmi poďakovať pretože našu prácu sme začali 4. februára, zajtra je 29. apríla. Len málo európskych rozhodnutí sa uzatvára tak účinne, efektívne a rýchlo. Tiež eh, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom. Rada by som ich menovala pán Benefaj pre, pre socialistov, pani Žitňanská ECR, pani Dlabajová a za zelených ďalší, ako aj pán Jarik Zague. Kolegovia, boli sme schopní e, vyriešiť naše rozdielne názory a spolo, s, spojiť našu vôľu, pretože sme vedeli, aký bol zmysel našej práce a síce chceli sme byť účinní, efektívni a aby Európa bola efektívna pri zamestnanosti mladých ľudí, táto iniciatíva pre mladých ľudí, to je tá najťažšia časť, aby sme dosiahli tieto pracovné miesta pre mladých. Prečo? Pretože v tých najzložitejších regiónoch, tí, ktorí majú menej ako 25 ľudí, ktorí majú týchto mladých ľudí medzi 25 a 35 rokov, ktorých majú nezamestnaných, to sú najťažšie situácie vidieť často o mladých absolventov univerzít, e, nie sú schopní nájsť pracovné miesta, pretože neexistuje tá korešpondencia medzi ich vzdelaním a potrebami pracovného trhu. A preto sa venujeme tomu najtvrdšiemu problému práve touto iniciatívou a na to bolo potrebné najviac tej vôle, aby sme v takom rekordnom čase boli úspešní. A to potvrdzuje našu pracovnú stratégiu. Ja ako spravodajkyňa som si želala, keď všetky politické skupiny, aby sme zdieľali maximum informácií. A to je dôvod, s komisiou, s radou, aj my medzi nami sme sa stretávali čo najčastejšie, aby sme mohli spojiť našu politickú vôľu tomto jedinečnom e, cieli úspechu pre mladých. Áno, naozaj dnes večer som hrdá na Európu, pretože nie len sa nám podarilo jednomyselne, našou jednomyselnou politickou vôľou a v rekordnom čase odpovedať na skutočné potreby v teréne. To je Európa, aby sa ukázalo aj v tejto sále, že Európa pozná naše každodenné problémy. A na čo, a čo teda potrebujeme v teréne, čo potrebujú aktéry projektov, potrebujú efektívne nejaké prefinancovanie, ktoré bude významné. Vy ste, pani komisárka, navrhli, aby to bolo z, e, z 1 na 30 a tento nárast to znamená áno, že EÚ pozná, aké sú potreby každodenného života, pretože miestni aktéry hlavne v tých eh, najzložitejších regiónoch nie sú schopní eh, tieto veci prefinancovať, takže táto podpora je naozaj užitočná. Bol to aj beh eh, alebo kontrola s časom, kde je potrebné aby sme boli hrdí na našu prácu a ja dúfam, že zajtra e, budeme mať obrovskú väčšinovú podporu pri hlasovaní, že to bude posolstvo preto, aby v členských štátoch e, si mohli vysúkať e, rukávy a mohli pomôcť tomuto projektu zamestnanosti mladých. Toto my potrebujeme. Potrebujeme projekty, a teraz rada musí stimulovať členské štáty, aby v teréne boli, mladí, aby mladí ľudia mohli prácu a naše financovanie. A, merci beaucoup. Ďakujem pekne. Vážená pani spra- spravodajkyňa, pani Mora Šaltie, teraz za Európsku komisiu. Marian Tyson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslanky. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a obzvlášť pani spravodajkyni za to, že z tohto spisu urobila prioritu a chcem sa poďakovať aj za konštruktívnu prácu, Je konštruktívnu prístup. Chcem zablahožať parlamentu za eh, rýchlu dohodu tak eh, v rámci výborov ako aj s radou, pretože ide o eh, kľúčovú podporu mládeže v EÚ. Súbežne chcem zablahoželať aj eh, lotišskému predsedníctvu za ich angažovanosť pretože to bolo taktiež veľmi účinné. Dokázalo sa, že bojovať proti nezamestnosti mladých v EÚ je prioritou pre všetky európske inštitúcie mm už nemáme čas naviac a musíme čo najskôr e, implementovať túto iniciatívu. Naozaj je zásadné vymeniať si praktické skúsenosti a teda poskytnúť pracovné miesta mladým. E, musíme splniť e, to, čo sme slúbili európskym občanom a to, všetci spoločne robíme tým, že navrhujeme, rokujeme a schvalujeme tak rýchlo túto, e, tento dokument. Ide o to vysporiadať sa s tým, čo sme spolu s členskými krajinami identifikovali ako prekážku pre rýchlu implementáciu tejto iniciatívy v teréne a síce potreba hotovosti. Treba zvýšiť e, prefinancovanie v roku 2015 a ide o skoro miliardu eur. To by zrýchlilo túto iniciatívu a potom mm, by sme mohli pomôcť viac ako 600 tisíc mladým, ale e, neprekročili by sme rozpočtové stropy. Sme presvedčení, e, že tento návrh, ktorý verím schválite veľkou väčšinou, poskytne silnú, silný stimul pre členské krajiny, tak aby čo najskôr konali v teréne a teda podporili zamestnanosť, školenia, odbornú prípravu a taktiež celoživotné vzdelávanie. E, teraz e, myslím, že sa táto iniciatíva uplatňuje vo všetkých členských krajinách. V niektorých krajinách sú už aj konkrétne výsledky, tak ako to vyplýva zo správ e, v rámci európskeho semestra. Táto zabezpeka pre mladých je stimulus pre reformu vzdelávacích systémov aj systémov zamestnania ide o to ľahšie prejsť od vzdelávania k práci. Ide o to, čo najlie, naj, najnaliehavejšie začať uplatňovať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. Opäť by som chcela ubezpečiť vážených poslancov poslankyne, že my e, zvýšime prefinancovanie v roku 2015 a to okamžite po e, tom, ako pozmenené nariadenie nadobudne účinnosť. Teraz ide hlavne o kvalitu e, opatrení a tu Európska komisia naďalej bude zblízka monitorovať pokrok a taktiež podáme správu Európskemu parlamentu. A týmto vám chcem poďakovať za pozornosť. E, Uh, Ďakujem. veľmi pekne vám, pani komisárka, v mene eh, Výboru pre vzdelávanie a školstvo, pani Guillaume, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tento návrh reaguje na situáciu, ktorú sme viackrát kritizovali rok po schválení tohto nástroja. Výsledky uh, sa nedostavili, pretože každý piatý mladý je nezamestnaný a hrozí tu sociálna exklúzia a trvalá chudoba. Je tu teda ťažká implementácia, nedostatok financí, nedostatočné ambície a to všetko vplýva na e, tieto zábezpeky pre mladých, ale my nechceme obetovať celú generáciu. To, čo sa tu navrhuje, je teda nevyhnutným opatrením, tak aby sme zotreli rozdiely medzi tými, ktorí majú vysokoškolský diplom a ktorí ho nemajú. E, taktiež mladí musia ostať v kontakte so svetom práce alebo e, odborného vzdelávania. Treba sa taktiež vyhnúť dlhodobej nezamestnosti. Mladí sú hlavnou obeťou krízy, ktorá tu je od roku 2008 a hlavne tí, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu alebo vzdelanie. Treba sa mimoriadne zamerať na mladých e, Mm, ktorí sú deťmi imigrantov, majú nejaký handicap alebo zdravotné problémy. Treba zareagovať veľmi rýchle a to spravila, spravila aj parlament vo vzťahu s európskou mládežou. Ďakujem. E, merci beaucoup, madame deputé. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyne. Žiaľ, nemáme čas e, pre ďalších rečníkov. Teda, pardon, teraz prichádzajú na e, rad e, politické skupiny za EPP. Pani Komi. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúco vykonanú prácu, najmä v spolupráci s pani komisárkou a veľmi sa mi páči tento návrh. Európskej komisie, aby sme predvidali zvýšenie predfinancovania najmä pre e, programy, ktoré podporujú zamestnávanie mladých ľudí pred dávky v oblasti 1 miliardy eur zo strany komisie ako takéto accept, aspekt predbežného financovania, to je naozaj konkrétna ukážka pomoci, ktorá dokáže vytvoriť veľmi silný stimul a impuls preto, aby tento nástroj bol operatívny a najmä keď berieme do úvahy to, že členské štáty nemajú adekvátne verejné prostriedky v adekvátnej kapacite na podporu týchto projektov. Európa takto preukáže, že urobí všetko preto, aby znižovala nezamestnanosť. A myslím si, že je to dôležité už e, v tejto fáze legislatívy, legislatúry. A zároveň je dôležité, aby sme zobrali do úvahy najmä praktickú pomoc nezamestnaným mladým ľuďom, ktorá by mala mať absolútnu prioritu v rámci našej politickej agendy, tak ako aj v politické agenti jednotlivých členských štátov. Na základe skúseností, ktoré mám, už som tu druhé obdobie, mala som 27 rokov, keď som prišla a vidím, že Európa sa výrazne zrýchluje. Oveľa rýchlejšia, než tomu bolo v minulosti. A fond záruky pre mladých je veľmi dôležitý. Dobre fungoval v niektorých štátoch, ale veľmi zle v iných štátoch. A práve preto to chce analýzu, ktorá veľmi podrobne preskúma, čo fungovalo, čo nie a chce to aj lepšiu komunikáciu medzi Európou, komisiou a parlamentom a e, konkrétnymi občanmi, najmä mladými, pretože tí častokrát ani nevedia, aké možnosti majú a prichádzajú o ne. Grazie tanto onorevole Comi. E, Uh, accept, uh... Ďakujem pekne, pani Komi. Súhlasíte s tým, aby vám bola položená otázka? Pani Fronte použila modrú kartu. Prego. Pán Fronte. Chcem sa spýtať pani poslankyne Komi, uh, či uh, si myslí, že v rámci tohoto programu za ruky pre mladých je správne, aby sme v tomto smere predkladali správu z osobnej iniciatívy a najmä to, čo hovorila o Taliansku a o tej skutočnosti, že program záruky pre mladých nepriniesol, nepriniesol žiadne benefity pre našu krajinu a či si myslí, že v budúcnosti budú adekvátne podmienky preto, aby sme dokázali tento program účinne realizovať v Taliansku, pretože aj jej vláda, jej politická strana má zodpovednosť na tomto výsledku. Ďakujem pekne za túto otázku ako, podpredsed, ako podpredseda podpredsednička parlamentného výboru. Som eh, bola spoluautorkou eh, európskej analýzy, rovnako samozrejme zahrňala aj Taliansko a vláda Force Itália vláda Force Itálie, a hovorím teda o Lombardii, o mojom štáte, tak tam musíme povedať, že u nás boli výsledky najlepšie z celého Talianska. Máme na to konkrétne dôkazy, ktoré môžeme rozdistribovať, ale čo sa týka celého Talianska, to máme naozaj veľa čo doháňať. Ale ja osobne to nerozlišujem podľa farby politickej strany. Ja si myslím, že v prvom rade je to jedno, či to je fašista, komunista, socialista. Mne je to úplne jedno. Podstatné je, aby ľudia našli prácu. Komi, eh, secondo volta. Uh... On behalf SND Group. Za skupinu SND eh, pán Brando Benifej. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Diskutujeme o ďalšom a veľmi dobre pripravenom návrhu Európskej komisie. Tento parlament preukázal zodpovednosť pri schvalovaní tohoto dokumentu vo veľmi rýchlom konaní a už zajtra budeme hlasovať v pléne. Tento e, zákon umožní uvoľniť až miliardu eur v oblasti predbežného financovania. Sú to mladí ľudia, ktorí nepracujú a neštudujú. V mojej krajine e, ide vlastne o veľký objem peňazí, ktoré by mali byť vyčlenené pre e, milióny mladých ľudí. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu a pani komisárke Tyson za to, ako spolupracovala počas tohoto krátkeho obdobia so skupinou SND. Treba si uvedomiť, že sa nám podarilo výrazne zvýšiť kvotu pre prefinanc- predbežné financovanie týchto programov v oblasti boja proti nezamestnaným mladým, mladých a takýmto spôsobom riešime aj problém likvidity štátov a regiónov. Európa urobila teda svoj kus práce. Teraz je lopta na strane členských štátov, ktoré mali účinnejšie fungovať a lepšie využiť túto, túto iniciatívu a to najmä zlepšiť komunikáciu, konkrétne nástroje, znižiť byrokraciu a zamerať programy na podporu malých a stredných podnikov. Tieto programy mali byť kvalitné a mali by byť dokončené tak, aby boli zamerané na osobný rast a profesionálny rozmer mladých ľudí tomto smere je naozaj dôležité, aby sme dokázali e, zabezpečiť adekvátnu transparentnosť a adekvátne a správne riadenie týchto fondov. Komisia to musí kontrolovať v spolupráci s parlamentom, s e, kolegami e, z výborov pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Pripravujeme aj ústne vypočutie pre členské štáty, ktoré v tomto smere budú zastúpené. Takýmto spôsobom chceme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme dosiahli zmatateľné výsledky. Okrem toho oslovíme ešte aj listom Európsku komisiu, aby nám čo najskôr zaslala tieto predbežné finančné prostriedky každá. Inštitúcia musí preukázať svoju, svoj úprimný záujem v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých. A každý zdroj musíme v tomto smere maximálne využiť. Je to boj o budúcnosť Európy a členské štáty musia robiť všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili, že Európa sa dostane z cyklu krízy. My ako poslanci musíme prispievať svojim dielom. Grazie, Ďakujem veľmi pekne a v menu, mene skupiny ECR pani

Ďakujem. Ďakujem a teraz za skupinu ALDE pani Dlabajová. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem najmä pani spravodajkyni, lebo spolupráca bola vynikajúca. Ukázali sme, že Európa sa vie dohodnúť a rýchlo reagovať. Teraz samozrejme sú na e, rane členské štáty. E, ja som si dnes prečítala, že Praha má najnižšiu nezamestnanosť v regiónoch e, e, e Strednej Európy, 2,5 To je dobrá správa, ale musíme to vnímať v celoeurópskom kontexte, pretože pri nezamestnanosti mládeže vidíme e, stále rastúci trend, i keď výsledok je dobrý, keď v porovnaní s inými časťami v Európe vidíme oveľa väčšie miere, miery nezamestnanosti mladých, až okolo 60 Preto sa musíme zamerať na tie regióny, ktoré potrebujú takúto našu podporu. Máme 32 miliard k dispozícii. Miliarda bude hneď k dispozícii ako predfinancovanie. Česká republika bude mať 4 milióny. Ale všetci vieme, že pracovné príležitosti sa nedajú kúpiť miesta vhodné pre mladých absolventov musia vznikať podľa potrieb skutočnej ekonomiky. Preto je veľmi dôležité, aby programy ako iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých boli doplnené reformami trhu práce na národnej úrovni. Prechod od štúdia k práci by mal byť prirodzený a počet absolventov jednotlivých oborov by mal vychádzať z reálnych potrieb trhu práce. Venujme pozornosť osúľaďovaniu zručnosti a pracovných príležitostí nielen na národnej úrovni, ale v rámci celej EÚ Zjednodušme pravidla pre zakladanie firiem a ich e, financovanie. Zamerajme sa na technické odborné vzdelávanie. Podporujme starpaty, stáže, prax. spravme všetko preto, aby sme riešili najmä príčiny nezamestnanosti a nemuseli v budúcnosti venovať ďalšie prostriedky na to, aby sme mladých ľudí naučili pracovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za E, skupinu e, e, zjednotenej lavice, pán Arik. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený prítomný. Vzhľadom na to, ako naliehavé je zakročiť proti nezamestnanosti a prekernosti mladých, vítame rozhodnutie komisie zvýšiť prefinancovanie a okamžite uvoľniť jednu miliardu pre túto iniciatívu Ide teraz o to, aby sa k tomu členské krajiny zaviazali, aby peniaze išli tým, ktorí to potrebujú a to účinným spôsobom. Taktiež musíme dbať na to, aby tento program bol trvácný, zlepšený a aby prostriedky sa naozaj navýšili. Schvalujem správu mm, kolegyne Morán Šarte, ale súhlasím aj s tým, že pokrok nie je dostatočný, tak aby 7 miliónov mladých bez práce mohli e, mať e, prístup k dobre platenej práci alebo minimálne k odbornej príprave. E, malo by tu byť právo na prácu a malo by to byť súčasťou budovania Európy. Mali by sme vymyslieť verejnú európsku službu, ktorá by zvýšila E, zamestnanosť, e, to by e, dalo lepšiu perspektívu všetkým európskym mladým. Ďakujem, pán poslanec. A teraz, ďakujem, pán poslanec. A teraz za zelených pán Terry Reintke. Vážený pán predseda, milí kolegovia členské štáty, ja som v tomto parlamente len 10 mesiacov a musím povedať, že už som znechutená. Som znechutená o tom, ako rozprávame o nezamestnanosti mládeže, ale nič nekonáme. Členské štáty si neberú svoju zodpovednosť vážne. Som znechutená tým, že musím stále opakovať to isté. Možno som to len ja, možno som len netrpezlivá, ale počula som mnoho príbehov mladých e, e, príbehov mladých ľudí, ktorí neboli netrpezliví. A chcem povedať, že sme práve pre Boha v polovičke roku 2015. Zobuďte sa, členské štáty, dobré ráno, spali ste pridlho Tých 30 predfinancovania, ktoré navrhuje komisia na riešenie nezamestnanosti mládeže, je posledný budíček. My sme tu už vystrihali v parlamente, prijali sme aj veľmi rýchly postup prijatia, pretože vieme, že teraz treba konať a teraz potrebujeme, aby členské štáty urobili to isté, aby využili peniaze, aby sa dostali k mladým ľuďom v Európe. To je ich politická zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Rajntke, súhlasíte s modrou kartou od pána Jakobčiča? Áno? Takže nech sa páči. Ďakujem, že ste prijali moju modrú kartu. Chcem sa vás spýtať, i keď chápem váš hnev, nepovedali by ste, že toto rozhodnutie zvýšiť predfinancovanie na 33 ukazuje dôveryhodnosť Európskej únie a ukazuje, že Európska komisia a parlament e, sa zaoberajú a je ich prioritou ochrana mladých pred nezamestnanosťou. Nemyslíte si, že sme práve ukázali dôveryhodnosť? Nech sa páči odpoveď. Ďakujem za túto otázku. Súhlasím s vami, áno, my vítame tento návrh a pracovali sme tvrdo v parlamente na tom, aby sme ho čo najrychlejšie presadili, ale teraz je to práve zodpovednosť členských štátov, aby konali, lebo oni sú tí, ktorí sú zodpovední za to, aby sa tieto peniaze dostali k mladým ľuďom a aby sa použili v programoch na, e, užitočným spôsobom na potlačanie nezamestnanosti mládeže. Äh, ďakujem pani Reintke a teraz v mene FD pani Laura Agea. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážená pani komisárka, ďakujem pekne aj e, s spravodajkyni. Sme rozhodne spojení v tomto smere, dosiahli sme naozaj jednotu v, tejto rýchlej, v tomto rýchlom rokovaní a v tomto rýchlom schvalovaní, ale zdá sa, že skôr ako sa dohodneme, nám pacient na stole zomrie, pretože Hm, ja som zvyknutá robiť eh, autokritiku a budem teda hovoriť najmä do vlastných radov o Taliansku a hovoríme tu o hm, poukazovaní dôležitých prostriedkov, ktoré sú poukazované veľmi zle a ja sa naozaj hambím. Hambím za spôsob, akým moja krajina nakladá s týmito prostriedkami a ako s nimi zaobchádza, najmä tým myslím ruku pre mladých. Myslím tým, že to je prázdna škrabica, ktorá nie je využitá, o ktorej nikto nevie, ktorá mala minimálnu, minimálny, minimálne povedomie medzi mladými ľuďmi a takýmto spôsobom by sme mali naozaj eh, naplňať ich požiadavky, ich potreby. Nebola tu žiadna, žiaden monitoring, neboli tu žiadne informácie. Toto je naozaj veľmi smutné a to je to hodnotenie, ktoré tu musíme prednášať. Sme krajina, ktorá berúc do úvahy tie prostriedky, ktoré máme, nedokáže využiť potenciál, ktorý tu máme a sme jedna z krajín, ktoré majú 5, 5, 5 5. najhoršie výsledky celkovo. Európa pomáha, pomáha svojim krajinám, ale e, moja krajina ako Taliansko zlyháva Ďakujem pekne, pani Agea. Akceptujete modrú kartu od e, pána Brando Banifeja? Akceptujete modrú kartu? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Berúc do úvahy, akú veľký záujem máte o túto tému, vidím, že tu je veľká kritika, ktorú čiastočne zdieľam. Chcem sa spýtať teda pani AGU a celé hnutie piatich hviezd, prečo takýmto spôsobom sa celá skupina FDD odmietla stretnúť zástupcov na stretnutí a teda spravodajcov, tenevých spravodajcov a všetkých, ktorí súviseli a ktorých práca súvisela s týmto dokumentom. Prečo takýmto spôsobom nepracujete? Prečo sme sa nepodpísali pod list, ktorý sme posielali komisii a ktorý sme posielali našim kolegom? Myslím si, že kolegyňa, ktorá pracuje vo výboroch, ktoré majú túto tému na starosti, namiesto toho, aby kritizovala, by možno mohla namiesto minútového vystúpenia, namiesto publikovania na internete radšej pracovať efektívnejšie. Ďakujem pekne. Ja, ďakujem pekne kolegovi Brandovi Benifejimu, ale musím povedať, že keďže som jedna z tých najmenších skupín v tomto parlamente, Ehm, som eh, spravodajkyňa pre dve témy a keď, vidím, keď uvidím kolegu Benifejho, ako bude sedieť na výbore a rovnako agilne a aktívne bude pracovať aj tam, ako tam pracujem napríklad ja, tak pán Benifej bude môcť potom slobodne prednášať takúto kritiku. A pán Leta, ktorý veľmi dobre pozná túto tému, opustil celú tému záruky pre mladých a takýmto spôsobom zničil milióny pracovných miest pre mladých ľudí a celé to vyhodil, tak povediať, ponoknom. Ďakujem veľmi pekne za tento vnútorno-taliansko-politický dialog. Ďalej má slovo pán Michal Marušik, nech sa páči, jedna minúta. Pane prevodničonci. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, musíme si priznať, že bez zamestnanosti eh, v konkrétnej, teda bez eh, ohradničovania konkrétnej pracovnej skupiny a bez eh, podpory mladých ľudí prostredníctvom pracovných príležitostí nedokážeme riešiť celú nezamestnanosť. Mali by sme, nemali by sme teda sa tváriť, že celú tému zametieme niekam pod koberec a nikam ju ďalej neposunieme. Mus, ak budeme vytvárať iba nejaké umelé nástroje, ktoré budú prinašať týchto ľudí na trh práce, tiež to nič nezmení, pretože to sa prejaví v dlhodobom náraste nezamestnanosti v iných eh, pracovných skupinách, napríklad malí, plešatí alebo, la, alebo lavorukí. Dlhodobá nezamestnanosť je výsledkom zlej inštitucionálnej štruktúry. Nemali by sme bojovať proti symptómom, ale proti dôvodom, proti koreňom týchto problémov. A koreňom je neúčinný ekonomický systém. Ľudia nie sú zamestnávaní firmami, ľudia sú zamestnávaní spotrebiteľmi. Keď spotrebitelia majú peniaze vo svojich vreckách, tak e, potom takéto peniaze vynakladajú a môžu e, e, zvyšovať zisky firm, ktoré môžu zvyšovať zamestnanosť. Teraz pána Van Denkenlere EPP. Nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 7 miliónov nezamestnanej mládeže. To, sú, to je neudržateľná situácia. 7 miliónov nezamestnaných mladých ľudí je veľkým problémom nielen pre našu eh, ich budúcnosť, ale budúcnosť celej únie. To sa musí rýchlo zmeniť. Urobili sme dôležitý krok týmto finančným E, štartom pre rôzne iniciatívy a musíme pomôcť mládeži v ťažko postihnutých miestach nájsť si nejaké miesto, stáž alebo prax. Európsky parlament a ráda pracovali veľmi rýchlo na tomto e, balíku, aby sa rýchlo dostal k Euró- do Európy, aby mohla Európa pracovať na tejto veľkej veci. A teraz je to na členských štátoch, aby začali takto rýchlo na tom pracovať jednoducho predfinancovanie e, vo výške 33, 33% e, znemožňuje všetky ďalšie výhovorky, ale musíme si uvedomiť, že to je len prvý krok. Musíme pracovať na tom, čo predstavuje dlhodobú stratégiu, väčšie podnikateľstvo, kolektívne stáže, lepšia pripravenosť na trh práce a musíme nájsť udržateľné pracovné miesta tento počiatočný balík bol dôležitý, ale ako sa už povedalo, teraz sú na rade členské štáty. Otázkou nie je, že čo s tým spravia členské štáty. Otázka, ktorú si my musíme položiť, je ale, čo bude ďalším krokom. Každý musí myslieť niekoľko ťahov vopred a tak, aby sme nezamestnanosť mládeže definitívne vymazali z mapy našich problémov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Juta Steinruck. 1,5 minúty. Žiaľ, dnes nemáme žiaden dôvod na to, aby sme oslavovali veľký úspech, pokiaľ ide o nezamestnanosť mládeže a po jej odstranení máme ešte práce na niekoľko svetelných rokov. Ale začali sme určitý pohyb, ktorý bude viesť k žiadanému výsledku. A ďakujem všetkým, ktorí pomohli k tomu, aby sme túto iniciatívu rýchlo spustili v minulých rokoch sa totiž veľa vyprávalo, mnohým sa dával do ruky čierny Peter, ale sa nič nedialo. My sociálni demokrati sme od začiatku poukazovali na to, že boj proti nezamestnanosti mládeže sa nedá riešiť politikou šetrenia, ale že musíme prevzať celoeurópsku spoločnú zodpovednosť a nikto nemusí byť jasnovidec, aby vedel, že práve v tých členských štátoch, ktoré trpia pod najväčšími úspornými opatreniami, kde je potrebné určité spolufinancovanie. Sú tie štáty, ktoré potrebujú podporu pri zmysluplných štrukturálnych reforiem od nás všetkých. Potlačanie nezamestnanosti mládeže musí zostať naďalej absolútnou prioritou. Pani komisárka, vy ste povedali, že nielen v členských štátoch, európskych inštitúciách, ale všade E, jednotlivých mestách, miestach, regiónoch. A teraz práve takéto inštitúcie musia urobiť krok vpred, aby ochránili záujmy mladej generácie, ktorá potrebuje perspektívu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Steinbrück. No a teraz e, pani McIntyre, nech sa páči jedna minúta. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. A rada by som poďakovala spravodajkyni, rovnako aj pani komisárke, za aktivitu. Myslím si, že všetci uznávame, že nezamestnanosť mladých ľudí je veľmi zásadná téma a je tu akútna potreba konať. Takže v tomto smere podporujem tento návrh aby sme e, umožnili to, že tieto prostriedky budú využité spôsobom, ktorý urýchli celkovú implementáciu v členských štátoch. Ale zároveň mám aj isté obavy, ktoré súvisia s tým, že predfinancovanie bude e, iba vyvíjať väčší nátlak na tento fond a o pár rokov budeme potrebať ďalšie fondy, ktoré budú musieť byť vynaložené pre iniciatívu zamestnanosti mladých. Moja skupina vždy vyzývala pre rozpočtovú disciplínu a zároveň pre rozumné a racionálne tvorby politik. A tento fond nemôže byť žiadnou výnimkou, takže musíme monitorovať výsledky aby sme mali reálny dopad, musíme pracovať s členskými štátmi, tak aby sme pripravovali na mieru šité riešenia, ktoré budú odpovedať lokálnym výzvam, ktorým čelíme. A v tomto smere napríklad vláda Spojeného kráľovstva využila túto iniciatívu na doplnenie vládnych programov, a v mojom e, vlastnom regióne, v západnom Midlande, e, tieto prostriedky boli e, vynaložené prostredníctvom lokálnych partnerstiev, tak aby boli poskytované pracovné stáže a praxe a rôzne pracovné príležitosti. Ja som veľmi rada, že v západnom Midlande sme videli 2,2 ehm, milióna nových živností a podnikateľských aktivít, ktoré boli založené počas posledných 5 rokov. Ďakujem pekne a teraz pani, pani poslankyňa Ines Kristina Super. Jedna minúta, nech sa páči. Obrigada, senhor presidente. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zvyšovanie predfinancovania pre iniciatívu zamestnávania mladých je základným krokom. Keď zoberieme dvo úvahy, že tieto fondy sú veľmi obmedzené, tak členské štáty majú základné problémy pri zabezpečovaní spolufinancovania e, z veľkej časti e, pre rôzne projekty európskych fondov. Sú to častokrát tie regióny, ktoré majú najväčšiu nezamestnanosť a nedokážu nič urobiť, e, pokiaľ nebude navýšená pomoc, ktorú máme zajtra schvalovať ale to nevyrieši základný problém, pred ktorým stojíme. Je tu ešte ďalší objem, ktorý, bude, ktorý je výrazne nižší než to, čo je požadované, aby sme dosiahli reálny dopad na riešenie nezamestnanosti mladých. Naozaj potrebujeme až 21 miliárd v tomto smere. Bolo tu navýšenie, ale nie postačujúce, ako všetci veľmi dobre vieme. V rámci programu je nutné zamyslieť sa nad tým, či počet pracovných príležitostí, ktoré budú vytvorené, bude väčší ako počet pracovných príležitostí, ktoré boli zrušené. Hovoríme o krátkodobých pracovných miestach, dlhodobých pracovných miestach, o rôznych iba stážach alebo formačných skúsenostiach. Mali by to byť témy, ktoré nebudú len oddialovať problémy zamestnanosti do budúcnosti. Je to záruka, ale nemala by to byť záruka neistoty. Ďalej pán Funtulis. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, táto iniciatíva sa snaží vysporiadať s problémom, ktorý je naozaj veľmi akútny, najmä v mojej krajine. Nezamestnanosť mladých v Grécku eh, je oficiálne na miere zhruba 16 hoci neoficiálne ho, hoci neoficiálne oveľa vyššia. Najhoršie na tom je to, že sú prognózy, ktoré odhadujú, že situácia sa nebude v krátkodobom horizonte vôbec zlepšovať. Dôvod, prečo sa veci nebudú zlepšovať, je ten, že sa dostávame do veľmi zložitého obdobia. Namiesto toho, aby sme vytvárali trvalé pracovné miesta, to, na čo sa zameriavame v súčasnosti, je opätovná, opätovný tréning, poskytovanie rôznych krátkodobých stáží, a rôzne iné prechodné opatrenia podobného charakteru. Takže v tomto smere v podstate nič nové neurobíme, aby sme vytvorili udržateľné a dlhodobé pracovné miesta. E, vytvárame len dojem, že nám na tom záleží, ale v podstate je to len iný alternatívny spôsob, ako čerpať peniaze z európskeho rozpočtu. Pani poslankyňa Michaela Šojdrová, nech sa páči, máte rečnícky čas. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda rovnako aj ja, vítam rozhodnutie pani spravodajkyne ako aj ďalších kolegov jednoznačne podporiť návrh komisie na výrazné zvýšenie prostriedkov pre iniciatívu, ktorá má podporiť zamestnávanie mladých. Toto urýchlené uvoľnenie 1 miliardy eur na rok 2015 preukazuje, že Európska únia berie boj s nezamestnanosťou mládeže veľmi vážne. Pokiaľ máme isté obavy, aby tieto prostriedky boli využité efektívne, mali by sme sa zaujímať o to, akým spôsobom e, naše vlády s týmito prostriedkami hospodária. Ja osobne som v kontakte s úradníkmi českej vlády, najmä Ministerstva práce, a zaujímam sa o to, akým spôsobom sú pripravené tieto programy. Mám informácie o tom, že Česká republika je pripravená na čerpanie týchto mimoriadných prostriedkov práve v regiónoch, ktoré majú vyššiu mieru nezamestnanosti. Okrem toho, e, že Praha má veľmi nízku nezamestnanosť, tu máme aj dva regióny, ktoré majú veľmi vysokú nezamestnanosť, ktorá presahuje až 25 najmä v prípade mladých ľudí vo veku do 25 rokov. V tomto ohľade e, by som rada vyzvala k podpore odborného vzdelávania, ktoré malo byť financované z týchto prostriedkov a zároveň zabezpečíme aj to, že to bude investícia do budúcnosti. Mala by to byť investícia, ktorá dodá motiváciu mladým ľuďom, ale aj zamestnávateľom. Som rada, že tento návrh má takú silnú podporu, ako tu vidíme. Ďakujem pekne. A teraz pani Marita Ulfskok. Nech sa páči. Máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Počuli sme o talianskom a inom príklade, ale ja chcem hovoriť o mojej krajine Švédsku, kde sa e, situácia považuje za mm, neproblematickú, ale aj u nás je veľmi vysoká miera nezamestnanosti mladých a preto treba obzvlášť podporiť mladých u nás vo Švedsku vďaka tejto iniciatíve. Predchádzajúca švédska vláda obmedzila podporu a to preto, že nechceli použiť národný rozpočet, čakali na prostriedky od EÚ. Treba teda zmeniť e, myslenie. Je oveľa viac členských krajín, kde ekonomické okolnosti boli veľmi ťažké a nebolo možné podporiť e, mladých, e, pretože boli e, prázdne pokladnice. A tu táto iniciatíva práve môže zohrať svoju úlohu a umožniť bojovať proti nezamestnanosti mladých, ale keď je krajina, obzvlášť keď je krajina veľmi chudobná. Ďakujem pekne. Teraz pani poslankyňa Ann Sander minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj komisii. Je dôležité poskytnúť prostriedky, ktoré umožnia boj proti nezamestnanosti mladých. A to je dobrá správa, je to dôkaz e, e, toho, že EÚ vie konať rýchlo a účinne v prípade kríze. Ale už to tu odznelo, teraz sú na ťahu členské krajiny. E, rôzne opatrenia musia byť e, prijaté, napríklad podporiť odbornú prípravu, podporiť podnikateľského ducha mladých alebo prispôsobiť e, odbornú prípravu novej digitálnej ére. Ja chcem zdôrazniť aj cezhraničnú mobilitu. Mladí vďaka tomu môžu ľahšie využiť pracovné príležitosti aj za hranicou. Ale na to je potrebné ovládať jazyky a pritom v mojej krajine vláda chce zrušiť bilingválne triedy e, a to e, nekompatibilné s tým, o čom sa my tu snažíme. Cezhraničná mobilita predpokladá aj lepšie informovanie o pracovných miestach v zahraničí a treba taktiež skutočne uznávať diplomy. E, toto sú rôzne opatrenia, ale doplnkové a iba tak lepšie budeme schopní bojovať proti nezamestnanosti mladých. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa. Teraz, teraz pani Blinkevičiute. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám spravodajkyni a podporujem aj záväzok komisie zvýšiť mieru predfinancovania. To by e, teda mieru zálohových platieb. To by malo zvýšiť efektívnosť tejto iniciatívy. E, ľudia niekedy potrebujú pomoc pri hľadaní práce alebo pri odbornej príprave a podľa posledných e, správ, vďaka ťažkým ekonomickým okolnostiam. ne všetky členské krajiny sú schopné uplatňovať e, túto iniciatívu. Tento návrh ide teda e, správnym smerom a e, umožní investície do mladých. Treba však venovať obzvlášť pozornosť tým, ktorí možno nie sú až tak vzdelaní, majú nejaký handicap alebo e, majú zdravotné problémy. E, ja chcem poukázať na to, že dlhodobá nezamestnanosť mladých, e, neschopnosť nájsť si e, prácu má negatívny dopad na e, hospodárstvo a taktiež to neblaho vplýva na samotných mladých, pretože môžu mať z toho zdravotné dôsledky alebo sa môžu stať delikventmi. Preto treba tieto zálohové platby využiť čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Javier López na minútu. Muchas gracias. En primer... Ďakujem pekne. V prvom rade chcem medzi nami privítať Ehm, kolegyňu a zároveň som veľmi rád, že tu máme ehm, takéto dobrý kus práce, aby tieto krajiny, ktoré chcú rozvíjať túto iniciatívu zamestnávania mladých, aby mali konečne na to aj peniaze. Takže vítame túto iniciatívu zo strany Európskej komisie a vítame aj prácu, ktorú vyvinul Európsky parlament. Chcem povedať, že členské štáty, okrem toho, že majú problémy s nezamestnanosťou mladých, sú práve tie členské štáty, ktoré majú najväčšie problémy pri eh, plnení rozpočtových požiadaviek. Takže ťažko sa to rieši, ale ehm, toto, čo dnes riešime, je v podstate konečne taký zlatý klient, ktorý vyrieši oba eh, tieto problémy naraz. Samozrejme, nevyriešime všetky eh, komplexné makroekonomické problémy, ale ehm, nezamestnanosť mladých je v podstate iba odvratená tvár veľkej nezamestnanosti v celej krajine. Kadis to je vlastne celkom na juhu Európy, tak tam máme mierno nezamestnanosti podobnú, ako je v pásme gazy. Takže je to naozaj akútne, je to najväčšia priorita, aby sme dokázali konať v Európskom e, parlamente, ale na úrovni členských štátov. A toto je dobré riešenie. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Teraz prichádzame k spontánnej rozprave, keď vždy aj a ako prvá dostane slovo pani poslankyňa. Chcem sa poďakovať spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom, aj komisii za to, že predložili túto správu E, tak rýchlo, prichádza vhod. Je to veľmi dôležité pre mladých Európanov. Treba im pomôcť a podporiť ich, ich snahe nájsť si prácu. To, že chceme poskytnúť dostatočné financie, je jasným signálom pre členské krajiny, že musia tohto spraviť prioritu. Ja som rada, že komisia to bude zblízka monitorovať pokrok teda a bude pravidelne informovať Európsky parlament. Je do, veľmi dôležité, aby sa prostriedky e, využili čo najefektívnejšie, aby sa zvýšili e, vedomosti a schopnosti využiteľné na pro, pracovisku, pretože veľmi často sme školili mladých aj menej mladých, ale bez toho, aby e, to zodpovedalo potrebám pracovného trhu. Takže to je určite niečo, na čo sa treba zamerať, e, aké sú potreby pracovného trhu v súčasnosti. Ďakujem pekne. Teraz pán Negresku. ďakujem pekne pán predseda chcem sa poďakovať spravodajkyni a európskej komisii za návrh a uplatňovanie ideme hovoríme o 7 miliónoch um, nezamestnaných mladých a tým treba pomôcť Dodatočné prostriedky sú pozitívne, ale treba aj ďalšie opatrenia. Európsky parlament opäť dokázal, že vie konať rýchlo, keď treba bojovať proti nezamestnanosti. Zvýšiť mieru zálohových platieb je veľmi pozitívny signál. V prípade Rumunska môžem povedať, že máme všetko potrebné na uplatňovanie týchto opatrení, pretože my sme uplatnili jeden z prvých pilotných projektov v rámci tejto zábezpeky. Dodatočné prostriedky by mali ísť ruka v ruke s konkrétnymi projektami v záujme mladých. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja vám, hovorí predseda. A... Ah, yes. Pán Marias. Ďakujem pekne. Táto iniciatíva pre mladých poskytuje nedostatok prostriedkov pre tie milióny nezamestnaných mladých v Európe a pritom e, predseda Európskej centrálnej banky za oveľa viac miliárd kupuje štátne dlhopisy. Nezamestnanosť mladých v Grécku presahuje 50 To isté platí pre Španielsko a Portugalsko. Aj tam je tá miera veľmi vysoká. Zároveň e, verejný sektor nemá dostatok prostriedkov na začatie projektov, ktoré by mohli vytvoriť nové pracovné miesta pre mladých alebo zabezpečiť e, príležitosť na odbornú prípravu a školenia. A zároveň Draghi a jeho e, kompáni v rámci Európskej centrálnej banky doslova škrtia Grécko Ďakujem. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či súhlasíte s tým, aby vám kolega Novakov položil otázku, použil modrú kartu. Môžete, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je dôležité o 30 zvýšiť zálohové platby v prípade, programov, ktoré chcú podporiť zamestnanosť mladých, ale netreba zabúdať na reformy a investície. Nemôžeme jednostranne dosiahnuť e, tento cieľ. Musím vám povedať, že je veľký rozdiel medzi jednotlivými členskými krajinami a ťažko sa niekedy e, projekt prostriedky čerpajú a preto sa členské krajiny ešte viac musia angažovať a vytvárať pracovné miesta pre mladých. Prostriedky členských krajín musia slúžiť na implementáciu reforiem. Ja sa vlastne spýtam, čo si vy myslíte o reformách. Ďakujem pekne. Teraz odpoveď pán Marias. Ďakujem pekne. Ja chcem povedať iba nasledovné Viete, že na to, aby tu bolo spolufinancovanie v Grécku, sú potrebné prostriedky, ale vďaka eh, memorandu, alebo kvôli memorandu tieto prostriedky jednoducho chýbajú a Grécko to spolufinancovanie zaručiť nemôže. Ako som už povedal, Grécko je doslova priškrtené Európskou centrálnou bankou. Nie je ani euro k dispozícii pre investície. Také sú fakty. Ďakujem pekne. Ahora eh, la señora diputada... Teraz má slovo pani poslankyňa Barandika Bilbao. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani komisárka, podporujem túto reformu nariadenia o fungovaní Európsko sociálneho fondu pre zrýchlenie eh, nabehnutia celého plánu Európskej únie pre zvýšenie zamestnanosti mladých. To musí byť naša priorita. Ale mali by sme tu mať veľmi podrobnú a presnú analýzu základných motivov, prečo členské štáty tak veľmi ťažko nedokázali eh, predstaviť viac operačných programov v tomto smere. A chcem počiarknúť, že nie raz je problém ten, že členské štáty, aspoň niektoré členské štáty majú tendenciu centralizovať tieto programy do hlavného mesta a je to veľmi vzdialené od regionálnych inštitúcií, ktoré majú adekvátne poznatky a kompetencie. Sú oveľa bližšie k reálnemu hospodárstvu a majú lepšie možnosti vytvoriť impulzy, majú lepšiu prax, majú lepšiu škálu a aj lepšie možnosti, aby zabezpečili verejno-súkromné partnerstva. Takýmto spôsobom budeme mať lepšie výsledky a aj lepšiu funkčnosť. Takže áno, zvýšiť prostriedky, ale robiť audit problémov a zabezpečiť ich korekciu. Chcem sa vás pýtať, či predvídate alebo zamýšľate vytvoriť vytvoriť aj analýzu týchto základných charakteristík. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Pervecho, López Pervecho. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem jednoznačne vytýčiť, že my sme proti tomuto programu. Uh, nie sme proti programu, pardon, programu Zaruka pre mladých, ale sme proti tomu, ako sa uplatňuje v niektorých členských štátoch, napríklad v Španielsku. Vážime si predbežné financovanie, ale to nie je základný problém. Rovnako ako nie sú základným problémom rôzne aktívne politiky trhu práce. Základné problémy sa nachádzajú najmä v oblasti úpadku hospodárskej aktivity, na, ktor- na čo doplácajú mladí ľudia, ktorí sa nedokážu na trhu práce umiestniť. Problémy nedokážeme vyriešiť tým, že budeme iba stimulovať peniaze. E, musíme zabezpečiť to, aby sme zabezpečili kontinuitu v oblasti zamestnanosti a zároveň možnosť trvalého pokračovania na pracovnom mieste a vytvárať kvalitné a dlhodobé pracovné miesta. Komisia e, jednoznačne poukazovala na to, že v niektorých krajinách mal tento program len marginálne dopady správy. A rovnako aj správa dvoru auditorov upozorňuje na riziky nesprávneho uplatňovania tohoto programu. Ak chceme tvoriť kvalitné pracovné miesta, tak to okrem iného musí byť prostredníctvom produktívnych investícií a zvyšovania platov a sociálnych záruk. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Marko Valde. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem využiť túto minútu na to, aby som eh, si vymohol prísľub od pani komisárky, najmä ohľadom toho, či počas najbližších rokov všetky tieto programy, ktoré majú byť zamerané na tento základný problém, a síce nezamestnanosť mladých, či tieto programy budú tvoriť aj pridanú hodnotu. Už si nemôžeme dovoliť to, aby sme tu mali takéto programy, ktoré, ako už bolo napríklad realizované v mojej krajine, kde pán premiér hovoril o tom, že to je obrovská vý... že sme minuli veľké prostriedky a vytvorili veľmi veľa pracovných miest. No tých pracovných miest bolo len pár tisíc a boli to krátkodobé pracovné miesta, ktoré boli prislúbené. Bolo to 420 tisíc mladých ľudí, ktorí boli zaregistrovaní, ale ale v konečnom dôsledku tá ponuka bola daná len 12 tisícom. Takže program naozaj musí fungovať zásadne lepšie. V opačnom prípade vnímanie občanov Európy tohoto programu alebo toho, ako vnímajú tento program, bude iba veľmi zlé a nebudú takémuto projektu veriť. Ďakujem pekne. Grazie, Pani poseł Danuta Jezłowiecka. A teraz pani Jezłowiecka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni. Ide o kritickú situáciu mladých ľudí v Európe a návrh Európskej komisie, ktorý chce posilniť financovanie v rámci predfinancovania, nám dáva príležitosť zlepšiť situáciu. Sme veľmi radi, že vidíme, že EP a členské štáty sa rozhodli prijať návrh bez nepotrebných pozmenujúcich návrhov. Výsledkom bude rýchle uvoľnenie týchto prostriedkov a správa Moran Šaty aj týmu to zabezpečí. Tieto fondy nepredstavujú jediné riešenie kľúčových problémov členských štátov. Od začiatku vidíme nedostatočnú implementáciu a monitorovanie týchto iniciatív, preto e, e, že čas je kľúčovým faktorom, lebo ak sú ľudia dlhšie nezamestnaní, tak majú potom veľké problémy za, zapojiť sa znovu do trhu práce a dostávajú sa na hranicu chudoby. A keď prekročia túto hranicu, je ešte ťažšie sa znovu zaintegrovať na trh práce. Preto komisia a parlament majú vyvíjať tlak na členské štáty, aby si... Teraz pán Ivan Jakovčič. Ďakujem veľmi pekne. Je to vynikajúci návrh komisie a som presvedčený, že sú to veľmi dobré správy pre všetkých mladých ľudí v Európe, pretože sa konečne uznalo to, čo EP žiadal. Európska komisia prišla s návrhom zvýšiť predfinancovanie na 33 zo záruky pre mládež a na toto sme dlho čakali. A takýmto spôsobom, pani komisárka, preukážeme dôveryhodnosť EÚ. Takto môžeme ukázať, že nám záleží na riešení nezamestnanosti mládeže, najmä na juhu Európy. Čo nám teraz zostalo? To, čo nám zostalo, ostalo je to slabé ohnívko v reťazi a to sú členské štáty. Buďte ostražitá, aby naša dôveryhodnosť bola nepoš- nepoškodená. Teraz pán Andrej Novako v rámci spontánej debaty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako vidíme, zálohové platby a ich zvýšenie na 30 je vynikajúcim návrhom Európskej komisie. Vítam ho, ale treba zvýšiť úsilie v oblasti komunikácie o tejto iniciatíve. Treba zdôrazniť dôležitú úlohu miestnych e, samozpráv iba tak sa tieto, sa tieto informácie dostanú až k mladým. Preto dúfam, že členské krajiny, ako aj samozprávy, spravia, spravia všetko preto, aby zvýšili svoje kapacity a taktiež uskutočnili potrebné reformy na zlepšenie fungovania agentúr, pracovných agentúr alebo pracovných úradov. Treba taktiež zaručiť kvalitné pracovné miesta pre mladých. Ďakujem veľmi pekne. Tým končíme postup spontánnej debaty. A teraz dávam slovo podpredsedničke Tajsenovej za komisiu. Nech sa páči, pani Tysen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj vážení poslanci, chcem sa poďakovať za silnú podporu tohto parlamentu a chcem povedať, že keď zajtra budete v parlamente hlasovať, tak že rada bude po vás rýchlo nasledovať a ja dúfam, že ešte v maji sa nám podarí prejsť k efektívnemu vyplácaniu týchto vyšších čiastok predfinancovania. Na konci roku 2015 by sme mali dostať potom správy členských štátov o využovaní Mali by sme e, e, ich potom preštudovať a teším sa na debatu, ktorú budeme o nich viesť v tomto parlamente. Potom začiatku roka 2016 by sme chceli parlament informovať o globálnom posúdení účinnosti celej podpory, ktorú uvorňujeme z EFS a zo špecifickej iniciatívy pre mládež, aby sme videli, čo sme splnili z nášho záväzku v rámci záruky pre mládež. Medzi tým budeme spolupracovať a sprevádzať členské štáty, regióny, obce e, v rámci našich právomocí. Mnohí ste sa pýtali, že či to stačí. Samozrejme, že to nestačí. Je rozpočet na s e, e, iniciatívou mládeže, mládeže dostatok na to, aby sa dostali všetci mladí ľudia k práci. Samozrejme, to, čo my ako Európa dokážeme urobiť na tejto úrovni, to nestačí a preto máme aj iné funkcie. Máme špecifickú iniciatívu pre mládež a vieme, že je mnoho krajín a regiónov, ktoré majú skutočne finančnú bariéru v tom a nedokázali preto zrealizovať mnohé projekty a preto došlo k zvýšeniu predfinancovania, aby sme mohli naozaj začať. To by malo pomôcť a potom máme ešte aj prostriedky z ESF, z Európskeho regionálneho fondu. Máme prostriedky na investovanie do ľudí, do mládeže, ISI, do nov- to je program inovácií, máme Erasmus+, a ešte aj niektoré ďalšie programy a pokiaľ ide o politiku, tak to samozrejme zatiaľ tiež nestačí. Zamestnanosť je otázka dopytu a ponuky. To všetci vieme, musíme pracovať na oboch stranách a preto táto komisia bude tvrdo pracovať na tom, aby zabezpečila udržateľný rast a tvorbu pracovných miest. Preto pracujeme, alebo mali by sme pracovať na iniciatívach, ktoré by pomáhali riešiť dlhodobú nezamestnanosť, ktoré by zabezpečili lepšie zosúladenie zručnosti a potrieb, aby sme mali lepšiu prípravu na povolanie pre mladých ľudí, tak aby sme mali dobre politiky pracovného trhu v členských štátoch a podobne a aj investičný balík treba vidieť z tohto svetla. Ale ak sa každý chopí svojej povinnosti, zodpovednosti, tak sa nám podarí niečo spraviť a dokážeme vrátiť mladým ľuďom perspektívu, o tom som presvedčená a keďže ste to dneska tak široko podporili, tak môžeme rýchlo začať pracovať, vysúkať si rukávy a chcem sa vám za to ešte raz veľmi pekne poďakovať a veľmi si vážim rýchlosť, ako ste spracovali túto agendu v parlamente. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani spravodajkyni Moren Chartier. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dovolte, aby som vám zablahoželala tomu, ako spolu s týmto parlamentom e, riešite otázku zálohových platieb. Zdalo sa, že je to neprekonateľná prekážka, ale zdá sa, že e, sme sa cez to preniesli a skutočne situáciu zlepšíme. E, je za tým sú za tým dobré vedomosti o situácii v teréne. Ja apelujem na kolegov v kontexte zajtrajšieho hlasovania. Zhodneme sa na podstate zálohové platby. To je iba jedna, jeden z aspektov boja proti boju v rámci boja proti nezamestnanosti mladých, ale nie je to všetko. Ale ak by sme hlasovali jednoznačne, tak všetkým mm, hlavám štátov a šéfom vlád ukážeme, že e, niečo iba nenavrhujeme, ale naozaj od nich očakávame jasnú angažovanosť. Chceme, aby táto politika v prospech mladých bola úspechom. Nejde o to, aby sa tým mohli politici chváliť na národnej úrovni, ale e, musí to byť úspech, pretože naozaj musíme pomôcť mladým nájsť si skutočne kvalitné pracovné miesto. Takže naše e, zajtrajšie hlasovanie bude e, zrkadlom tejto našej požiadavky smerom na členské krajiny. A ešte jeden bod chcem zdôrazniť a síce, e, vy ste to, pani komisárka, pochopili, my, to nevz, my, sa, to, my sa nevzdáme. Za touto našou spoločnou prácou v záujme zálohových platieb je jednoznačné jednoznačné volanie po výsledkoch, ale na to treba kvalitné projekty, e, projekty v teréne. Máme teda záujem o vašu správu. Budeme to monitorovať v rámci výboru pre zamestnanosť a chceme skutočne vedieť, ako dopadne tá politická angažovanosť, e, ktorej vás podporujeme, pani komisárka, to odhodlane. Niektorí povedali, že iniciatíva pre zamestnanosť mladých nestačí, ale ja chcem povedať, že sú tu aj iné nástroje, napríklad záruky a Európsky sociálny fond. E, tie e, majú pomôcť mladým nájsť si pracovné miesta. O to sa budeme naďalej snažiť. Týmto končím roz...